Bonjour, rebonjour la séance. Dobrý deň. Začíname rokovanie. Zápisnica zo včerajška je k dispozícii. Ak nie sú žiadne pripomienky, zápisnicu považujeme za schválenú. Zároveň vám eh, musím povedať, že